dámy a páni. E, zasadnutie, ktoré sme prerušili 26.11. E, opäť otváram. Zápisnice z minulých zasadnutí z 27. a tak ďalej sú k dispozícii, sú namietky počiním. nim. Oui, mais je dois Herr Gericke, Sie? Bitte sehr. Máte niečo? Nech sa páči. Pán Gericke. Už bez mikrofónu. Vážený pán predseda, náš program má tri hlasovania a sedem rozpráv. Nič nie je vôbec súrne z toho, preto žiadam, aby sa tie ne, e, e, ne, nepotrebné a nákladné mikrozasadnutia e, v Bru- Bruseli zrušili. Nikto ich vlastne nepotrebuje. To ale nie je nič k zasadnutiu pán Giereke, ale tak, aj tak to je do zápisnice, hovorí pán predseda. Ešte sú k zápisnici nejaké poznámky? Ak nie, tak ju prijímame. Dámy a páni, polské úrady ma informovali o voľbe pána Česlava Choča a Slavomíra Klosovského s účinnosťou 27. novembra nahradia pánov Marevka Jozefa Grobarčíka a Davina Bohdana Jackieviča. Vítam týchto nových kolegov a v zmysle ustanovení rokovacieho poriadku majú plné práva